Now we are in uh, open... Dobre, takže zahajujem už potom riadnu časť uh, rokovania nášho výboru. Uh, prvý bod programu bol bod programu číslo 10 o protokole. Pardon, pardon. Bod 11. Takže toto je e, preskúmanie návrhu odporúčania o dohode o spolupráci o colnej únii medzi Európskym spoločenstvom a členskými štátmi na jednej strane, strane a San Marinskou republikou na strane druhej o účasti Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany dohody po jej pristúpení k Európskej únii. To je samozrejme vyžadované Svetovou obchodnou organizáciou a našimi záväzkami voči nej. Som spravodajca Nemám žiadne námietky, aby sme schválili túto dohodu. Musíme to spraviť e, aj v súlade so všetkými krajinami, s ktorými máme nielen dohody o colnej únii, ale aj so všetkými tretími krajinami, pretože e, pristúpenie Chorvátska znamená, že Chorvátsko bude zdieľať náš spoločný colný priestor Európskej únie. No a je teda nevyhnutné, aby sme aktualizovali e, naše vzťahy so všetkými ďalšími krajinami. Uh, uh, Máme teda nejaké námietky voči podstate e, tejto dohody alebo voči textu tejto správy o dohode. Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Vy máte na starosti túto zložku. Máme k tomu nejaké vyjadrenia? Žiadne vyjadrenia, ďakujem pekne. Súhlasíte? Dobre. Berieme na vedomie. Uh, next is item 12. Uh, Ďalej máme bod programu číslo 12. Súčasný stav dohody o voľnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom. Toto je bod programu venovaný preskúmaniu pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov v oblasti návrhu e, správy alebo v súvislosti s návrhom správy. Návrh správy už bol predložený, rovnako boli predložené aj pozmenujúce návrhy. Je tu 59 pozmenujúcich e, návrhov a našim spravodajcom je pán Jan Zahradil komu dávam teraz slovo, aby sa vyjadril k týmto pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Dovolte mi len veľmi stručne zopakovať, že to, čo máme pred sebou, je návrh uznesenia o dohode a vývoji rokovaní medzi Európskou úniou a Vietnamom. Rokovaní o tejto dohode už bolo 6 kôl a zdôrazňujeme, že komisia potvrdila svoj záujem eh, pripraviť svoje vlastné stanovisko o napredovaní v týchto rokovaniach a to na marcovom plenárnom rokovaní. Takže bude dôležité, aby sa vyjadril aj náš výbor a aby zaujal postoj k tejto konkrétnej téme. A eh, v neposlednom rade aj kvôli tomu, že eh, súhlas Európskeho parlamentu je povinný v prípade tejto dohody o voľnom obchode No a práve preto sú naše názory a naše postoje veľmi dôležité. Ako ste už spomenuli, máme tu 59 pozmenujúcich návrhov od našich kolegov, tiežených spravodajcov Európskeho parlamentu, ale aj ďalších. Všetkým chcem poďakovať za ich aktivitu, za veľmi konštruktívny prístup k tomuto procesu. Vyrokovali sme 10 kompromisných pozmenujúcich návrhov 6 ústnych pozmeňujúcich návrhov. Presné znenie týchto pozmeňujúcich návrhov nájdete v konečnom zozname na hlasovanie, ktorý už bol rozdistribuovaný. A teda jediná vec, ktorú môžem v súčasnosti spraviť, je to, že poďakujem všetkým zapojeným za ich aktivitu, za ich pozitívny postoj, za ich aktívny prístup a všetkým ďakujem a prosím vás o podporu <clears throat> aby sme mohli schváliť konečné znenie tohoto uznesenie a to počas marcovej plenárky Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Vypočujme si teraz tieňových spravodajcov a ostatných e, kolegov. Začne Bernd Lange, ktorý je tieňový spravodajca za socialistov a demokratov. Nech sa páči. Berichterstatter, herzlich danken für die Eh, ja... Chcem sa poďakovať spravodajcovi a tieto eh, za rokovanie ako kompromisom, k návrhom, ako aj za ochranu našich špeciálnych náz- eh, záujmov, najmä pokiaľ ide o ilegálne prekladanie obchodovanie so zvieratami, zvieracími produktami a o ich zosúľadenie s CITES a, a v oblasti silnejšieho zapojenia občianskej spoločnosti. Myslím, že takto máme dobrú správu. Viem, že niektoré politické skupiny sa s kompromismi nevedia stotožniť, ale taká je situácia najmä pred voľbami vždy. Ďakujem veľmi pekne. Máme nejaké ďalšie vyjadrenia od kolegov? Ak tomu tak nie je, tak dávam slovo teraz komisii. Zdá sa, že komisia tu nie je. Takže pán spravodajca. Ešte raz. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zapojili do tohoto procesu a môžem len zopakovať, že moje nádeje sú rovnako pozitívne ako nádeje pána Langeho a síce, že tento návrh usnesenia bude podporený pozitívnym hlasovaním e, neskôr na výbore. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším krokom je hlasovanie na plenárke, ktoré by malo prebehnúť marci. Pevne veríme, že to prejde. Ideme ďalej na bod e, programu číslo 13. Dajme si teraz prestávku až do 10. keď budeme hlasovať. Ďakujem a uvidíme sa o 10. Do you want to talk to Daniel Barra on this issue of this uh, ruling of the court of this implementing act? Mm-hmm. Or wait until Tatiana is doing the research? Let's wait for the Tatiana. Okay.

Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Cristina. Ok. Good morning. Ciao. Colleagues, welcome again. Good morning. Voting time. Are you ready? Kolegovia, opäť vás vítam. Ešte raz dobré ráno. Pristúpime k hlasovaniu. Dúfam, že ste pripravení. First item to be voted. Uh budeme hlasovať najprv o bode 13. Makrofinančná pomoc Tuniskej republike. Start by voting amendment 6. Those in favor. Again. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? 7. Kto je za? Pozmeňovací návrh 7. Proti? Zdržiava sa? O, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme si to elektronickým hlasovaním. Hlasovanie je otvorené. And the vote is closed. Hlasovanie je ukončené. O zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Prvá časť, kto je za? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa odmietnuté. Pozmeňovací návrh 1 prijatý, 2 kto je za, prijatý pozmeňovací návrh 5 kto je za, proti, zdržiava sa, odmietnutý pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržal sa, prijatý. Hlasujeme o návrhu komisie, hlasovanie otvorené. It is open now. Teraz je hlasovanie otvorené a už je ukončené. Návrh bol prijatý, 23 za, 20 proti. Hlasovanie otvorené o uznesení. Hlasovanie ukončené. 20 je Nikto sa nezdržal, 23 za, 21 proti. Musíme si to overiť. Ja teraz navrhujem, aby sme vstúpili z rado do neformálneho trialogu, pokiaľ budeme riešiť tento dokument. Na výbore sme mandát prijali. I ja budem spravodajca. Deňovými spravodajcami sú Nora Bera, Mariel de Sarnes, Jan Zahradil, Františka Keller, Paul Murphy. Je niekto proti, aby toto bol rokovací tým? V poriadku, tak budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 21 20, 21 za, 2, 2 proti, 2, 2 sa zdržali. Prijaté. Um, next item is... Uh, Ďalším bodom je bod číslo 14. It's a consent procedure. Our rapporteur is Julie. Spravodajcom je Julie Winkler, hlasovanie otvorené. A hlasovanie ukončené. 22 ja za, jeden proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme Juliu Winklerovi. Toto išlo, išlo o súhlas s protokolom. Nie, predseda hovorí, že to bolo nariadenie postupu uplatňovania dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Srbskom. A teraz bod 15 návrh uznesenia súčasného stavu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Spravodajcom je Jan Zahradil za INTA. Pozmeňovacích návrhov bolo veľa. Spravodajca sa rozhodol mnoho z nich konsolidovať do kompromisných pozmeňovacích návrhov, takže poďme teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Uvedne ustanovenie B, pozmeňovací návrh 1, je niekto proti, nikto nie je proti. Takže môžeme hlasovať Pozmeňovací návrh e, spravodajcu prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Ten je bezpredmetný. Pozmeňovací návrh 2, úvodné osmenie DA, je niekto proti? Vy ste proti. Musíte byť dvaja, jeden hlas nestačí. Je to tak podľa nových pravidel. Since you became a member of the committee. 156. 156. 156. In 156. Eh, po výbore počet eh, hlasujúcich, ktorí sú potrební na takéto zmeny, eh, sú podľa pravidla číslo 159 na plenárke je potrebné získať najbližšie celé číslo v prípade takéhoto hlasovania. Hlasovali sme o tom na plenárke, toto bolo schválené, čiže v tejto chvíli nemáte právo a neprijať to, pretože to bolo odhlasované na plenárnej schôdzi. Práv zákony musia poznať všetci a najmä poslanci Európskeho parlamentu. Prosím vás, naozaj toto bolo odhlasované na plenárke, čiže nemôžem akceptovať vaše, vaš, vaš, vaše stanovisko, kto je za pozmeňovací návrh, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Overíme si to hlasovanie otvorené. And vote is closed. Hlasovanie ukončené. Adopted 15 je to prijaté, 15 sú za, 13 proti, nikto sa nezdržal. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6, e, rozdelené hlasovanie. Prepačte, ospravedlňujem sa, pán predseda, pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh 6, e, tak tu budeme hlasovať v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, e, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 10, úvodné ustanovenie I, kto je za, proti, prijaté sa na 10, to si musíme overiť. E, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh k úvodnému stanoveniu je, kto je za, je niekto proti, nikto nie je proti, nikto nemá výhrady, takže prosím hlasujme, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 13, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 17, to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 18. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 23 za, proti, Zdržal sa prijaté. Kompromisný návrh 4, kto je za? Proti? Zdržal sa prijaté. 26, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. 27 za? Proti? Zdržal sa prijaté. Overíme si ešte raz za sedmičku. Hlasovanie otvorené. And the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržalo sa prijaté. Men 32. Kto je za? Proti? Zdržalo sa prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 6. Kto je za? proti, zdržal sa prijaté. Thirty. Four. It is compatible. 34. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Oral amendment to paragraph 9. Ústny pozmeňovací návrh odseku 9. Je niekto proti? Nie, takže poďme hlasovať. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti, zdržal sa, prijaté. 37 in favor. 37, kto je za, proti prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 7, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 44 a ten je rozdelený na tri časti. Prvá, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Tretia časť, kto je za, zdržal sa, teda proti, zdržal sa. Ten eh, je bezpredmetný, ale bol by odmietnutý pozmeňovací návrh, kompromisný pozmeňovací návrh 8, prijatý 9, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh číslo 5. Nikto nie je proti tak môžeme hlasovať. Pozmeňovací návrh 5, kto je za, proti, zdržalo sa, prijaté. Myslím, že to spadá pod pozmeňovací návrh číslo 5. Takže by sme mali hlasovať. Prosím, hlasujme o pozmeňovacom návrhu 49. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Uh, that, that was my remark since Myslím, že o tom nemusíme hlasovať, ako som hovoril, ale robím to, čo mi hovorí sekretariat. Myslím si, že mám pravdu ja. Je to pokryté tým, že je to v tom ústnom pozmeňovacom návrhu, takže nemusíme hlasovať. 51, rozdelené hlasovanie. Áno, 50, hovorí pán predseda. 50, kto je za, proti, zdržal sa. Myslím, že to bolo odmietnuté, ale prosím, e, prístupme k hlasovaniu. O 50 hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže bolo to zamietnuté. 51, rozdelené hlasovanie, prvá časť, kto je za? proti, zdržal sa zamietnuté, druhá časť, kto je za, prijaté, kompromisný pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 6, je, je niekto proti? Nie, nikto nie je proti, poďme hlasovať, kto je za, proti, zdržal sa prijaté. 56. Poďme hlasovať. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 57. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 58, rozdelené hlasovanie. Koľko tu máme častí? 5. Takže poďme hlasovať o prvej časti. Prvá časť pozmeňovacieho návrhu 58. Kto je za? Proti? Zdržia sa zamietnuté. Teraz tretia časť. Pretože druhá je bezpredmetná. Takže tretia časť hlasujeme, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Štvrtá časť. Kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnuté. 59, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Návrh uz, e, tak, ako bolo pozmenené, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže bolo to prijaté. Veľkou väčšinou 25 za, 2 proti Gratulujem spravodajcovi Jánovi Zahradilovi výborne. Teraz prejdeme na bod číslo 16. Toto je preskúmanie a prijatie výsledku rokovaní trialógu s radou a komisiou s cieľom dosiahnuť dohodu Spravodajcom bol Nikolo Rinaldi. Samozrejme, sme mali rokovací mandát. Teraz potrebujeme vaše schválenie. Bol som pri tom a naozaj náš spravodajca aj delegácia odvedli veľmi dobrú prácu. Prosím, hlasujme, otváram hlasovanie. Ja by som vám odporúčala, aby ste schválili tento výstup. Hlasovanie je ukončené. 28 za, jedno hlasne vynikajúce. Nikolo, výborn, výborne, toto je naozaj veľmi dôležité. Mm, veľmi dôležité nariadenie. Prejdeme teraz na bod 17. Opäť prijatie výsledku rokovaní trialógu s cieľom dosiahnuť dohodu. Tentokrát bol spravodajcom Paul Murphy. Hovorili sme o zmenách nariadenia týkajúcich sa dovodu ríže pôvodom z Bangladeša. O, prosím, poď, príjmem, príjmeme tento výsledok ja vám opäť odporúčam, aby ste odsúhlasili výstup. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 27 za, nikto proti, jeden sa zdržal. Blahoželám Paulovi Murphymu. Bol som pritom a naozaj odvedol dobrú prácu. Bod 17a. Um, uh, as you know, we voted in... Ako viete, v plene sme hlasovali o pozmenujúcich návrhoch tejto iniciatíve komisie. Bolo toto i modernizácia. A teraz sa musíme rozhodnúť, aký bude ďalší krok. A síce musíme hlasovať o rozhodnutí začať rokovania s radou aby sa vymedzil mandát a pozmenujúce návrhy ako prijaté boli v pléne a zloženie vyjednávacieho týmu, ktorý bude zlúžený z predsedu pana Elnera, Solina, Sarneze, Robert Sturdy, Kladov, Helmut Scholz a Mateo Salvini. Takže poďme hlasovať. And the vote is... Dobre, končím hlasovanie. Takže 25 eh, za, niekto proti, jeden sa zdržal. Môžeme prejsť k trilógu, tak ako bol, trialógu, ako bol schválený. Pardon, teraz sme skončili hlasovanie, takže vám ďakujem za to, že ste tu boli. A The people who are leaving to do it um, as soon as possible. Keby ste prosím opustili miestnosti čo najrychlejšie.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 Uh, Teraz sa budeme zaoberať rokovaniami medzi EÚ a Japanskom a o dohode o investíciách. Rokovania, ako viete, začali minulý rok. Je to už mandát podľa Lisabonskej zmluvy. Prijali sme správu. Máme stálu monitorovaciu skupinu pre Japonsko, ktorej predseda Metin Kazák. Pozvali sme zástupcov zainteresovaných strán, Jedným je pán Berželens, Európske Akého zväzu automobilových výrobcov. Oni sú našim pravidelným hostom a pani Maria Travelo, ktorá zastupuje Združenie farmaceutického priemyslu. Oni sú naši hostia predo mnou a dám slovo hostovi, prvému pán Berželán, nech sa páči. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma pozvali, aby som vás informoval o súčasnom stave rokovaní s Japonskom. Anthony Millington je momentálne v Tokiu a môže vás preto informovať osobne e, o situácii tam. Dobré ráno, dámy a páni. Volám sa Anthony Millington, som predstaviteľom ACEA v Jap- a e, som veľmi rád, že mám túto príležitosť prihovoriť sa vám o rokovaniach s Japonskom. Ako určite dobre viete, po 12 mesiacoch rokovania v apríli tohto roku by sme mali prehodnotiť, vyhodnotiť, zhodnotiť proces, ktorý spravilo Japonsko v prvých 12 mesiacoch minulého, teda 12 mesiacoch minulého roku, tak pokrok a na ceste k tomu, aby sme mohli odstrániť prekažky v obchode. Chcem povedať a pripomenúť členom, že táto činnosť, ktorá sa týkala odstráňovania prekážok v odvetvi automobilového priemyslu, bola len snahou a ukážkou. Potom máme ďalšie neobchodné prekážky, ktoré neboli súčasťou tejto činnosti, o ktorej teraz hovorím, ale budú zahrnuté do ďalšieho kroku, ak sa tak členské štáty rozhodnú. Táto činnosť pokrývala 6 základných oblastí, tá, čo sme vykonali. Prvá oblasť je harmonizácia medzi EÚ a Japonskom bezpečnostných predpisov pre automobily. v duchu medzinárodných dohovorov schválených v v Ženeve a to má viesť k hlavnému cieľu rokovaní, čo je zaručiť, že akékoľvek vozidlo, ktoré bolo typovo certifikované v Európe podľa predpisov UN, bude akceptované v Japonsku bez ďalších nárokov na certifikáciu a podobne. Druhá oblasť, ktorej sme sa, na ktorú sme sa zamerali, bola zameraná na to, čo sa pozná v Japonsku ako keikas alebo veľmi ľahké vozidla. Sú to vozidla, ktoré vytvoril japonský regulačný systém, sú obmedzené na majú obmedzenia z hľadiska veľkosti motora a ďalších e, rozmerov. A keď to vyzerá ako auto, jazdí ako auto a znie ako auto, je to o niečo hlasnejšie ako európske kompaktné auta. Je to auto a treba s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom, ako pri dovoze kompaktných vozidiel. Tretia činnosť, ktorú sme zahrnuli, boli generické výnimky pre konvenčné airbagy a airbagy, ktoré sa zapnú stlačeným vodíkom Ide tu o legislatívu vypracovanú na iné účely a preto je dôležité eh, a umožnilo by to európskym eh, dovozcom použiť vyspelú technológiu a dovažať ju do Japonska, ak sa táto výnimka dosiahne. Ďalšia oblasť je globálna harmonizácia a testovacie cykly na emisie a efektívnosť paliva. Potom sme sa zaoberali vysokotlakými e, nádržami a e, obchodmi. V každej z tejto oblasti od začiatku rokovaní došlo k určitému pokroku. V niektorých oblastiach väčšiemu, v iných k menšiemu. Ale je teraz ťažké E, vedieť a uvedomujem si, že bude ešte ďalšie kolo rokovaní, piate kolo, než to skončíme. Je ťažké povedať, že by sa vo všetkých odvetviach dosiahol úplne uspokojivý pokrok. Najviac nás teší pokrok, ktorý sme dosiahli v oblasti airbagov, kde cieľ, ktorý sme si stanovili, a generické výnimky, ktoré sme chceli mať, sa dosiahol. Významný pokrok bol aj v príjmaní UN predpisov zo strany Japonska. Ešte stále zostalo 11 oblastí v japonskom systéme typového schvalovania, kde Japonsko neakceptuje certifikát OSN vydaný ako súčasť európskeho typového schvalovania. Chvala Bohu ale Našťastie v poslednom roku Japonsko vyvinulo úsilie na to, aby prijalo štyri z týchto chýbajúcich dohovorov nariadení OSN. Dva z nich sa už e, blížia k podpisu o harmonizovaných testovacích cykloch a veríme, že to bude viesť v budúcnosti k tomu, že Japonsko príjme aj ostatné nariadenia. Najdôležitejšia výnimka sa týka troch nariadení, troch predpisov, kde Japonsko prišlo v Ženeve s návrhmi na zmenu existujúcej legislatívy tak, aby boli splnené alebo zahrnuté aj japonské vnútroštátne predpisy. OSM predpisy by mali byť prijaté alebo sa príjmajú so zohľadnením technického pokroku, ale nemyslíme si, že by malo byť správne, aby boli tieto predpisy formulované tak, aby sa do nich dostali japonské vnútroštátne požiadavky, pokiaľ Japonsko nedokáže E, nedokáže, že to znamená čisté zvýšenie bezpečnosti. Dôkazy, s ktorými prišlo Japonsko v Ženeve, neboli zatiaľ dostatočné na to, aby presvedčili ostatné zmluvné strany, a to nie sú len EÚ, ale aj iné štáty, Južná Afrika, Rusko a podobne, že by japonské návrhy zmeny predpisov boli opodstatnené. Takže toto je ešte stále otvorená otázka, ktoré prebiehajú technické rokovania v Ženeve pokiaľ ide o K-Class, tak tu sme zaznamenali určitý pokrok. Pokiaľ ide o to, že japonská vláda oznámila, že na základe schválenia japonským parlamentom od 1. apríla tohto roku bude zmena v zdaňovaní vozidiel v Japonsku a tým sa začne zmenšovať ten rozdiel v zdaňovaní medzi kejkasom a kompaktnými autami. Myslíme si, že toto je veľmi vítaný prvý krok a sme presvedčení, že je ešte stále pred nami dlhá cesta, skôr než dojde k odstraneniu tohto rozdielu a európske autá v tejto kategórii budú môcť súťažiť na rovnocennom základe s kejkazmi. Je to veľmi dôležité, pretože iste viete, ale asi 40 a je to stále narastajúci e, segment, je segment, v ktorých sú kejkazy. Práve, že je to ten schopný segment a to znamená, že 40 domáceho trhu s automobilmi v Japonsku je ohradených pred konkurenciou, pretože žiaden výrobca z Európy nevie vyrobiť vozidla, ktoré by e, boli v súlade s normami pre K-Car. Takže je to veľmi dôležité, aby sme získali prístup aj na tento segment japonského trhu e, na rovnocenom základe ako rovnoprávni hráči. Ešte stále je tu veľký priestor na činnosť, pán predseda, ale povzbudzuje nás to, že sa dosiahol určitý pokrok a ASEAN si nechá uh, ASEA, ASEA sa rozhodne tom, že uh, ako bude hodnotiť tieto výsledky. Ale chceme povedať, že si ceníme úsilie komisie v oblasti airbagov aj snahu a tlak, aby Japonci dodržali svoje e, záväzky. Takže môžem to chápať tak, že ste mierne optimisticky, by som povedal realisticky optimisticky. Takže dobre som to pochopil. Pani Travelio, Európs- Združenie európskych farmaceutických výrobcov, dávam vám slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Dovolte, aby som vám v mene mojej organizácie poďakovala za príležitosť zúčastniť sa dnešného rokovania a hovoriť o európskom farmaceutickom priemysle a o našich rokovaniach o, voľno, o dohode o voľnom obchode s Japonskom. My predstavujeme 1100 firiem v inovatívnom farmaceutickom trhu. Máme 33 vnút národných združení a 40 e, vedúcich inovatívnych e, firiem. Zameria, zamestnávame 700 tisíc zamestnancov a, neza, a nepriamo násobne viac. My sme jedno z odvetví, ktoré prispelo k e, rovnovážnej obchodnej bilanci v roku 2012. My predstavujeme najvyššiu časť vysokého technického priemyslu. Japonsko je pre nás dôležitým trhom, globálnym hráčom vo farmaceutickom odvetvi. Je to druhý najväčší trh na svete. This agreement that is being negotiated Our markets are already very... Naše trhy Naš, naši členovia majú aj svoje pobočky v Japonsku a európske firmy už začali spolupracovať v Tokiu a majú tam svoju vlastnú platformu, ktorá sa nazýva FPA Tokio. My sme od začiatku podporovali túto dohodu, lebo si myslíme, že predstavuje veľa príležitostí. Dovolte, aby som povedala, myslíme si, že zblíženie našich trhov môže viesť k vývoju nových liekov. Tým, že umožníme spolu prácu, vytvoríme aj nové odbyvateľské možnosti, tieto firmy budú takto prinie, e, priniesť nové lieky, inovatívne lieky na oba trhy. Dohoda môže vytvoriť aj dobré podmienky pre stabilný investičný rámec pre farmaceutické firmy, tak aby mohli si veľmi rýchlo získať naspäť náklady, ktoré majú spojené s obchodovaním v Japonsku. Myslíme si, že to môže pomôcť aj k vytvoreniu e, normalizácie, zbližovaniu sa predpisov a podobne. Máme už dobrú spoluprácu s Japonskom na plurilaterálnej úrovni, keď spolupracujeme pod Medzinárodnou konferenciou pre harmonizáciu, čo je rámec, ktorý umožňuje e, ukázať, že takto sa dá dosiahnuť úspora. Ale táto dohoda o voľnom obchode môže byť aj stálou platformou na posilnenie pokroku, ktorý sa dosiahol, pretože posilní regulačnú zlučiteľnosť. Čo by sme my tu chceli vidieť? V prvom rade by sme chceli vidieť rozšírenie dohody o vzájomnom uznávaní pre osvedčenú prax. Máme už jednu takúto, ale potrebovali by sme ju aktualizovať a bolo by dobre, keby sa to aktualizovalo tak, že sa to vzťahuje na všetkých 28 členských štátov a farmaceutické výrobky. Rozšírenie pôsobnosti, potom takto by sa podarilo odstrániť nadbytočné testovanie a urýchlil by sa prístup výrobkov na japonský trh. Vidíme aj potrebu väčšej harmonizácie právnych predpisov, napríklad v oblasti vakcín. Toto môže byť veľký krok vpred a takto by sme pre, vyplnili ten rozdiel vo vakcínach, ktoré ktorý existuje, tento nedostatok by sme odstránili a e, hovorím najmä o vakcínach, ktoré chýbajú v Japonsku a existujú v Európe. Ďalej e, by sme chceli dosiahnuť maximálnu transparentnosť a inovácie a myslím si, že táto dohoda o voľnom obchode tiež e, poukazuje aj na otázku ochrany, patentovej ochrany a podobne. Je to špecifická ochrana práv duševného vlastníctva, e, zabezpečuje to, že súčasné a budúce systémy budú zároveň konzistentné s týmito princípmi ochrany duševného vlastníctva. Ako sme už poznamenali a spomenuli, naše odvetvie veľmi silne podporovalo tieto rokovania už od začiatku a naozaj vidíme veľké, veľký význam v tom, aby sme navýšili naše úsilie a zároveň, aby sme efektívnejšie posunuli tie diskusie dopredu. Najmä tak, ako sa dohoda o, táto dohoda posúva ďalej k finálnemu schváleniu. Dôležité je, aby sme reflektovali aj to, čo bolo na podpísané v rámci spoločného vyhlásenia obchodných organizácií demonstrácií v novembri 2013 a bola to reakcia na 21. summit Európska únia Japonsko. Celý rad obchodných organizácií eh, spomína eh, silnú podporu pre ďalšie pokračovanie týchto rokovaní a zároveň preto, aby sme dosiahli ambicioznú a veľmi komplexnú dohodu o voľnom obchode. sme presvedčení, že to všetko bola veľmi dobrá prípravná práca, ktorá stála v pozadí eh, tejto eh, dohody a treba si uvedomiť, že je tu veľa tém, ktoré si vyžadujú e, efektívne riešenie už začiatku. E, hodnotíme veľmi pozitívne to napredovanie, ktoré bolo urobené a identifikovali sme aj dobré napredovanie v niektorých NTV, napríklad čo sa týka tých, ktoré súvisia s klinickým skúšaním. Tam došlo k dobrému napredovaniu s tým, že sme uznali japonský systém klinických skúšok a pomôže nám to vlastne e, zosúľadiť dobrú klinickú prax Medzinárodnej organizácie farmaceutíky farmaceutických firiem s našimi štandardami a v iných oblastiach zase nebolo dostatočné napredovanie. Napríklad sa to týka e, používanie e, e, emeráčiek, vakcinácia, štandard testovania vakcín, to je všetko, čo ešte si vyžaduje ďalšie napredovania. Naozaj nás zaujíma, ako bude pokračovať rokovanie a napredovanie v týchto témach, tak aby sa nám podarilo uzavrieť rokovania vo všetkých oblastiach. Politické hodnotenie, ktoré prebehne eh, neskôr počas tohoto roka, teda počas roka rokovaní, E, to všetko bude veľmi dôležitá príležitosť, aby sme dokázali e, zabezpečiť, vlastne upevniť to napredovanie, ktoré sme dosiahli a predstavuje veľmi e, veľké politické veľmi veľký politický záväzok dosiahnuť komplexnú a úspešnú dohodu o voľnom obchode. Ďakujem pekne za pozvanie na toto stretnutie. Áno, ďakujem pekne. Zdá sa, že vaša vízia je pozitívna v tomto smere. Áno, máme pozitívny výhľad. Dúfame, že dôjde k dobrému napredovaniu počas e, e, týchto rokovaní. Hovorila som, že v niektorých tých kapitolách je pomalšie rokovanie, ale sme presvedčení, že treba pokračovať v diskusiách, tak aby sa témy mohli uzavrieť a dotiahnuť do konca. Dobre, ďakujem pekne. Dávam ešte potom priestor, aby ste mohli zareagovať nielen na poznámky našich eh, hostí, ale zároveň aj na to, čo povedia potom členovia eh, tohoto výboru. Komisiu zastupuje námestník hlavného negociátora pán Parenty. Dobre, eh, poďme teraz ďalej slovo dáme našemu, našemu stálemu spravodajcovi, pán Kazak, ktorý je šéfom stáleho výboru pre bilaterálne vzťahy. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ako sa teraz postupne približujeme k tomu kľúčovému momentu rokovaní medzi Európskou úniou a Japonskom hľadom dohody o voľnom obchode, je najvyšší čas, aby sme posúdili to napredovanie, ku ktorému sme eh, do, dospeli až do posiaľ po piatom kole rokovaní, ktoré sa uskutočnilo tu v Bruseli a v Japonsku máme dnes hlavný cieľ a síce vytýčiť to, aká je parlamentná pozícia z oči v oči týmto kľúčovým obchodným rokovaniam. Ako si určite spomeniete, 5. oktobra 2012 parlament vyslovil veľmi silnú podporu pre otvorenie rokovaní s Japonskom. A vtedy sme hovorili, že je kľúčové pre Európsku úniu prehlbiť naše bilaterálne vzťahy s takou veľkou ekonomikou, ako je Japonsko. Naša podpora bola tiež povzbudená ehm, bilaterálnymi rokovaniami pre vzájomnú spokojnosť oboch strán. Dohodli sme sa, že cestovný plán, ktorý bol dohodnutý na oboch stranách, predstavuje krok vpred. A zároveň sme povedali, že implementácia týchto záväzkov je kľúčová. Vyzvali sme pre konkrétne výsledky v tomto smere a to čo najskôr. Ba čo viac, parlament trval na tom, že revízna klauzula by mala byť aktivovaná jeden rok po začiatku rokovaní Ďalej sme hovorili, že toto hodnotenie by malo posúdiť, či Japonsko dokázalo ehm, predsunúť alebo predstaviť efektívne ciele v oblasti eliminovania necolných bariér, najmä v oblasti tých colných e, vzťahov, ktoré sa dotýkajú kľúčových európskych sektorov, ako je napríklad automobilový sektor, ale aj ďalšie oblasti, ako je verejné obstarávanie pre železnice a mestskú hromadnú dopravu, ktoré boli identifikované v rámci e, kľúčového rokovania. Ten základný dokument identifikoval 35 cestovných plánov pre netarifné opatrenia. A podľa môjho názoru efektívne posúdenie súčasnej fázy rokovaní pre celú, celý celok týchto rokovaní by mal byť zahrnutý do rokovaní s Európskou úniou. Pokrývajú celý rad oblastí, vrátane automobilového, chemického, potravinárskeho, e, stavbárskeho, železničarského a dopravného sektora. Okrem iného sme žiadali, aby rokovanie pokrývali posilnený alebo zvýšený prístup na trh, efektívne riešenie sporov, e, zabezpečenie kľúčových opatrení, sanitárne a fitosanitárne opatrenia, uznávanie geografických označení pôvodu a zároveň veľmi e, objemný a udržateľný rozvoj v kľúčovej kapitole o investíciách. Nemyslím si ale, že by sme mali skúmať len, e, že by sme mali pozerať len do spätného zrkadla v pohľade späť. To, čo potrebujeme, je proaktívne zhodnotenie celkovej situácie. Všetok vývoj, ktorý sa uskutočnil od momentu otvorenia našich rokovaní, to všetko treba zobrať komplexne do úvahy. Počas nadchádzajúcich týždňov e, plánujem spoločne aj s našimi kolegami e, v monitorovacej e, skupine diskutovať s komisiou a s jednotlivými aktérmi to, ako budeme môcť naformulovať našu pozíciu najmä v spojitosti s vývojom rokovaní s Japonskom. Berúc do úvahy e, koniec parlamentného mandátu, volebného obdobia a skutočnosť, že pravdepodobne nedospejeme k výsledkom rozhodujúceho 5. kola ešte pred voľbami, e, našim úmyslom je, aby výsledok našich rokovaní bol predložený v podobe návrhu uznesenia na, cel- na samotnom konci nášho mandátu. Takže dnes som naozaj veľmi rád, že máme možnosť začať eh, našu takúto reflexiu eh, v spojení s týmito kľúčovými rokovaniami a to najmä eh, v spojitosti s niektorými našimi kľúčovými partnermi. To, myslím, veľmi dobre prispieje k tomuto procesu a bude to viesť k tomu, že budeme môcť celý tento proces e, uzavrieť e, vo veľmi dobrom tempe a s veľmi dobrými výsledkami začiatkom apríla. Samozrejme, v niektorých oblastiach bolo veľmi len obmedzené napredovanie, vieme o tom, ale ten realistický optimizmus eh, kľúčových aktérov a našich partnerov eh, možno pomôže tomu, aby komisia mala eh, viac stimulov pre ďalšie napredovanie v ďalšom kole rokovaní. Ďakujem pekne. Komisia nemá žiadne stimuly. Komisiu naopak práve treba stimulovať, treba ju posúvať nemôžeme my dávať nejaké stimuly komisie, pardon, komisii ani nejaké motivá, nejakú motiváciu, skôr naopak. Vypočujeme si teraz e, názory ostatných e, kolegov, ktorí sú členmi stáleho výboru pre komunikáciu e, s Japonskom, najprv Jaroslav Valenca, EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám jednu otázku pre komisiu. Pred niekoľkými mesiacmi, troma alebo štyrmi, sa objavili pozitívne signály ohľadom rokovaní o verejnom obstarávaní, najmä pre železničný sektor. Moja otázka znie, bola to systematická zmena, systémová zmena, alebo išlo len o jednorazovú záležitosť a rád by som si k tomu vypočul nejaké doplňujúce informácie a to, k akému e, vývoju došlo v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež tenevý spravodajca za socialistov a demokratov, takže teraz e, budem vystupovať v inej pozícii, nie ako predseda tohoto výboru. Áno, aj ja si myslím, že napredujeme v tejto téme. Ale len komisia má ten globálny pohľad približujeme sa k termínu na prehodnotenie. E, záväzky v oblasti rozpočtového plánovania boli mnohé, takže aký je výklad komisie, aká je, aké sú ich očakávania, najmä ohľadom toho, či Japonsko plní e, svoje e, záväzky a zároveň, či to hodnotenie bude pozitívne. Japonsko okrem iného musí vytvoriť zoznam polnospodárských produktov, eh, ktoré majú byť vnímané ako citlivé. Čiže tam pri prípade týchto produktov existuje nejaká základná línia eh, čo do otvorenosti trhu. To zahrňa hovedzie, eh, bravčové, bobulové plodiny, rýžinu, ryžu, <laughs> cukor a škrob. A to pokrýva zhruba 90 japonskej polnospodárskej výroby. Aký je pohľad komisie? Eh, mohlo by toto mať negatívny dopad na eh, rokovania v tejto fáze? Mm, je komisia presvedčená, že táto vec sa môže do budúcnosti zmeniť, tento postoj Japonska? Myslím si, že na túto otázku potrebujeme odpoveď. A ešte jedna otázka, ktorá súvisí s účasťou Japonska na rokovaniach TPP. Oni s nami rokujú a rozhodli sa, že budú vlastne e, tie rokovania TPP Eh, hnať až do pomerne neskorej fázy, bez toho, aby samozrejme dokázali ovplyvniť to, čo už bolo dosiahnuté v rámci rokovaní medzi Európskou úniou a ostatnými tichomorskými partnermi eh, v tejto oblasti. v rámci tohoto veľkého procesu o otvorení trhov, eh, rokovanie o otvorení trhov. Aké by mohli byť dopady pristúpenie Japonska k TPP a zároveň môže mať toto nejaký dopad na záväzky v oblasti rokovaní s Európskou úniou? Napríklad, že budú musieť e, robiť e, nejaké ústupky alebo budú musieť e, meniť svoje postoje k jednotlivým alternatívam. A na záver oni rokujú alebo sú otvorení otvoreniu trilaterálnych dohôd medzi nimi, e, medzi, medzi nimi Čínou a Južnou Kóreou. To, aké by to mohlo mať dopady, a treba povedať, že oni sa už veľmi e, približujú, e, v rámci tých rokovaní majú veľmi úzke obchodné vzťahy, no a samozrejme takáto dohoda by len prehlbila a rozšírila celkovú integráciu medzi týmito dvo, troma veľkými ekonomikami. Aké by boli prípadné dopady? Tých očakávaných dopadov aké boli očakávania, alebo aké, aké očakávania môžeme mať v oblasti dopadov na e, dohodu o voľnom obchode medzi Japonskom a Európskou úniou. Som si istý, že Európska komisia má nejaké scenáre alebo nejaké hodnotenia ktoré s nami môže zdieľať v tomto smere. Mňa, náš ďalší tieňový spravodajca k tejto téme Nevidím tu Saida Kamala z ECR. Next one is Helmut uh, Scholz. Helmut Scholz uh, za GUE, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, rovnako. Ja chcem povedať, že uh, Ďakujeme za tento akože pohľad e, priemyslu za, za tento názor, ktorý e, vlastne vyjadrili firmy, ktoré sú veľmi úzko dotknuté týmito rokovaniami o obchodnej dohode, ale rád by som pokryl také širšie aspekty tých nadchádzajúcich a prebiehajúcich rokovaní. Mňa by viac zaujímalo, či by sme si mohli možno od komisie vypočuť to, kde sa nachádzame v oblasti rokovaní o sektore verejného obstarávania Dostali sme nejaké informácie, že tu sú isté obmedzenia e, v rámci týchto rokovaní, takže aký je reálny vývoj rokovaní e, v oblasti verejného obstarávania, aké sú tu problémy, na ktoré narážame, aké sú pozície jednotlivých strán a tiež e, aká je otázka služieb. Ako to tu vyzerá s otázkou služieb chcem sa spýtať, či sa tieto veci otvorili na rokovacom stole, či eh, sa zahrnuli napríklad aj otázky finančného sektora, sektora finančných služieb, kontrola finančných trhov. To všetko sú témy, ktoré sú veľmi dôležité pre obe strany. Eh, naozaj eh, je to kľúčové preto, aby obe dve strany dokázali úspešne prekonať krízu, tak Európska únia ako aj Japonsko. Takže chcem sa spýtať, či existuje nejaká diskusia o regulačnom rámci, o kontrole, bankové, o kontrole bankového sektora. Po druhé ma tiež zaujíma e, nejaká vaša úvaha o TPP, e, teda Tichomorskej obchodnej dohody, najmä v spojitosti s tým, že Japonsko oznámilo, že je pripravené pristúpiť k rokovaniam o TPP, e, tak vlastne odkedy to Japonsko oznámilo, proces TPP sa spomalil, pretože tu je veľa iných komplexnejších problémov, ktoré sú na stole a zároveň, čo to znamená pre vzťahy medzi Japonskom a Čínou, lebo aj Čína oznámila, že môže mať tento prístup na rokovania o TPP istým spôsobom. No a to ma privádza k tretej otázke, a my smerujeme k rokovaniam ohľadom e, investičnej alebo zmluvy medzi Európskou úniou a Čínou o investíciách. Takže ako na tom je kapitola o investíciách e, v oblasti rokovaní s Japonskom a ako bude tá ovplyvnená týmto procesom bilaterálnych rokovaní s Japonskom a zároveň aké mechanizmy pre riešenie sporov e, máme navrhované v tejto časti rokovaní. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver Bartma, pán Bartmouth EFT, eh, e rečník hovorí bez mikrofónu, bohužiaľ. Ďakujem veľmi pekne, mám tu pár otázok, ktoré by som chcel položiť. Ak sú eh, už známe odpovede, poprosil by som o písomnú odpoveď. Eh, existujú dohody medzi Švajčiarskom a Japonskom Takže otázka, ktorú mám, ktorú chcem položiť je, aké klauzuly e, v dohode medzi Švajčiarskom a Japonskom sú neakceptovateľné pre európsky rokovací tím? To je moja prvá otázka. Druhá otázka v rovnakom duchu. Aké klauzuly e, v dohode o voľnom obchode medzi Japonskom a Švajčiarskom chce e, rokovať s tým Európskej únie zlepšiť. A tie odpovede nemáte tu, môžete mi ich poskytnúť písomne. E, súťažíme so Švajčiarskom a zdá, pýta sa pán predseda. E, pán predseda sa pýta, či súťažíme so Švajčiarskom. Či Švajčiarsko je nejaký náš prach na porovnávanie. Podľa posledných prípadov sa zdá, že nie. Komisia má určite teda plno tém, na ktoré by nám mohla e, zodpovedať. Takže pán Parenty, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že som veľmi rád, že tu zazneli zo strany zúčastnených stran takéto pozitívne reakcie. A taktiež som rád slovám spravodajcu pána Kazaka. Myslím si, že tieto veľmi jasne naznačujú akú snahu komisia vynaložila v úzkej spolupráci so zaangažovanými zúčastnenými stranami taktiež spolupracovala s parlamentom, nielen pokiaľ ide o informácie, ale aj v prípade získavania údajov a nastavovania priorit. Tak ako tu bolo povedané, za tento prvý rok sa nám podarilo zaznamenať významný postup a keď si to porovnáme s tým, aký bol náš štatút, pokiaľ ide o vzťahy v súvislosti s obchodom, prvú dnes sme začali s rokovaním, tak ten pokrok je naozaj významný. To samozrejme neznamená, že toto je koniec rokovaní, to je určite jednoznačne nie, ale chcem tým povedať, že sa naozaj pozitívne pozeráme na prehodnotenie prvého roka a reakcia Japonska jasne naznačuje, že hm, sa zaviazali splniť to, na čo sme sa dohodli v rámci týchto eh, prehodnotení dúfame, že vstúpime do druhej fázy rokovaní a toto budeme ďalej rozvádzať. Samozrejme, vzhľadom na štruktúru rokovaní a teda to každoročné prehodnocovanie, ktoré existuje, obe, snahy, pardon, obe strany vynaložili veľké snahy pri diskusii o týchto otázkach. A samozrejme, niektoré ďalšie otázky ešte neboli dotknuté. Sú tu kapitoly, na ktorých máme ešte veľmi veľa práce po ďalšom kole rokovaní. A tie v budúcnosti sa budú dostávať na poprednejšie miesta. Hovorili sme tu napríklad aj dnes o udržateľnom rozvoji. Samozrejme, určite sa chceme viac zamerať aj práve na toto odvetvie a dúfame, že dosiahneme pozitívne výsledky. Pokiaľ ide o to prehodnotenie, ktoré sa uskutočniť začiatkom apríla, tak táto prehodnotenie bude, tak ako aj pán Kazak o to žiadal, bude obsahovať jasný stav situácie, pokiaľ ide o implementáciu tých prvkov, ktoré boli identifikované počas eh, prehodnocovania. Taktiež budeme hodnotiť, ako sa vyvíja rokovanie ako také. Budeme sa dívať na jednotlivé prvky a najmä na prvok e, prístupu na trh, ktorý bude stále prioritný. Japonsko má nižšie tarify na niektoré výrobky, ale naopak druhé, na, na iných e, výrobkov má veľmi vysoké tarify. Samozrejme, oceníme spoluprácu s parlamentom a s pánom Kazakom, ktorý bude komunikovať stanovisko parlamentu. Pokiaľ ide o otázky, ktoré ste položili aj vy sám, aj ďalší poslanci, je tu veľa otázok týkajúcich sa verejného obstarávania. Isté to nie je nič tajné, keď vám poviem, že toto je jeden z najväčších problémov, o ktorom rokujeme s Japonskom. Opäť aj v tejto oblasti nastal pohyb, je to naozaj komplikované eh, rokovanie kvôli štruktúre e, verejného obstarávania, najmä v oblasti železníc. To, to bol že ten prvok, ktorý sme identifikovali ako dôležitý. V Japonsku sú tri e, de facto e, sú tri spoločnosti, ktoré sú v de facto monopolnej pozícii a my sme videli naozaj veľkú snahu zo strany Japoncov, ktorí sa pokúšali identifikovať transparentnosť prípade doložky o operačnej bezpečnosti táto bola využívaná v minulosti na to, aby sa eliminovala možnosť otvoreného verejného obstarávania a taktiež tu bola taktiež sa snažili nastaviť aplikovateľné pravidla pre tieto firmy. do konca toho prvého prehodnocovacieho obdobia nás čaká naozaj veľa práce práve v tejto oblasti. Pokiaľ ide o tie citlivé polnohospodárske výrobky, ktoré ste konkrétne menovali, tak iste tieto výrobky sú pre EÚ dôležité. Nie úplne všetky, úprimne povedané, my nie sme napríklad veľkým vývozcom ríže, ale určite sme vývozcom, významným vývozcom e, hovedzieho a bravčového. O týchto výrobkoch budeme musieť v istej fáze s Japonskom diskutovať. V tejto chvíli sme o tom ešte nerokovali, snažíme sa pochopiť, nakoľko, ak, aké je stanovisko Japonska v niektorých e, otázkach. Samozrejme, bereme do vahy aj mieru flexibility z ich strany. A táto miera flexibility bude následne adaptovaná aj zo strany únie. Týchto 5 kategórií výrob, e, výrobkov bude taktiež, tie budú veľmi dôležité taktiež aj v rámci rokovania o TPP. Tieto krajiny e, majú naozaj silnú vývoznú kapacitu. Čiže v istej chvíli bude musieť Japonsko nájsť riešenie aj pre tieto výrobky, čo má opäť privádza k otázke e, účasti na TPP a aké sú, aké sú možnosti pre EÚ Tie dve e, rokovania sa navzájom doplňajú. V mnohých aspektoch máme spoločné stanoviska a spoločné ciele. Isté sú to aj oblasti, kde by sme mohli mať problémy a kde nemáme takú istú štruktúru exportu ako Austrália či Nový Zéland alebo niektorí ďalší členovia TPP. Naopak pri niektorých iných výrobkoch e, sme silnejší my, to sú najmä spracované polnospodárske výrobky, čiže tam sa vyskytujú tie rozdiely. Ale myslím si, že rizikom je otázka oblasti geografického označenia, pretože tam sú rozdiely medzi Európou a väčšinou ostatných členov TPP. Japonci si toto veľmi dobre uvedomujú a myslím si, že Mnoho e, zúčastnených strán z Japonska sa pozerá s veľkým záujom na európsky systém, najmä keďže sa e, keďže chcú dospieť k tomu, aby e, liberalizovali polnohospodársky sektor. Spolupracujeme s našimi japonskými kolegami, aby sa nám podarilo čo najviac umožniť legislatívu, ktorá im umožní, aby spolupracovali ako s nami, tak aj s ostatnými členmi TPP. Pokiaľ ide o dohodu, o ktorej ste hovorili, tú viac, viac stranu dohodu, ktorá sa týka Číny a Kóreji, Otázka, ktorú si musíme položiť a na ktorú úprimne povedané teraz nemám odpoveď, je, nakoľko hĺbky pôjde toto rokovanie. Koľko ním bude pokryté. Samozrejme, na jednej strane tu pôjde o liberalizáciu tovarov, ale otázka znie, na, ako ďaleko zajdeme. Ja som si neistý, že by tieto dohody mali rovnakú mieru ambícií ako tie, ktoré rokujeme v rámci TPP, ale iste to uľahčí ďalšiu integráciu v tejto oblasti. Pred niekoľkými dňami Európska chemická e, firma, myslím, že to bolo BASF, e, vyhlásila, že má záujem e, v Japonsku e, nastaviť výskumné centrum, aby pokryli e, oblasť e, Ázie a Pacifiku. Myslím si, že naša dohoda s Japonskom bude prebiehať v súlade s ďalšími dohodami, ktoré, o ktorých rokujeme v Ázii. A toto umožní našim firmám, aby čelili výzvam, ktoré predstavuje hospodársky rast azijských krajín. Pokiaľ ide o finančný sektor, takto zazneli otázky týkajúce sa e, re, regulačnej spolupráce. O tom hovoríme s Japonskom. Nie je to naozaj ľahké. Táto téma je, je, je komplikovaná. Japonská strana ju musí ešte ďalej zvážiť a myslím si, že k tomuto zváženiu dojde v prípade, že budú pokračovať rokovania. Otázka dopadu na naše vzťahy s Čínou. Chcel by som vám poskytnúť jasnú odpoveď. Myslím si, že jasné je v tejto chvíli to, že je tu možnosť, aby Čína získala nejaký čas a využila či urýchlila svoj systém reform, ktorý v tejto chvíli aplikuje. Posilnila svoje bilaterálne vzťahy s ďalšími krajinami, avšak nemyslím si, že by to malo nejaký významný dopad na naše vzťahy či už s Čínou alebo s Japonskom. tie snahy v rámci TPP sa môžu spomaliť aspoň minimálne do e, obdobia amerických volieb. V tejto chvíli skúmame možnosti e, vymeniť si investičné ponuky. E, čím viac sa blížime k tomu piatému kolu rokovaní, pokiaľ ide o mechanizmy riešenia sporov v prípade kapitoly investícií, o investíciách, tak tam sme v rokovaniach iba na začiatku. Takže v tejto chvíli sa len dívame na jednotlivé možnosti, na jednotlivé možnosti e, riešenia sporov. A pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa dohody medzi Švajčiarskom a Japonskom, tak mňa úprimne povedané neviem, čo je a čo nie je priateľné. Ako ste vraveli, my sme túto dohodu nepovažovali za nejaký prach e, hodnotenia, ktorý by sme sa mali pozerať. Tá dohoda je pomerne obmedzená v porovnaní s tým, o čo by sme chceli my vyrokovať. Nepokrýva to mnoho oblastí, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Najmä pokiaľ ide o oblasť služieb a ďalšie oblasti, čiže my chceme zajsť oveľa ďalej Pravdu povediac, neskúmali sme e, kapitolu po kapitole, po kapitole, čo by sme z toho mohli prebrať, či nie, čo by sme mohli spracovať my. Samozrejme, Japonsko je jedno z najsilnejších hospodárstiev a my budeme musieť tomu prispôsobiť aj znenie naše dohody. Dúfam, že som e, odpovedal na všetky vaše otázky. Ak nie, tak som pripravený reagovať. Ďakujem zástupcom komisie. Pán Beržla, chceli by ste sa vy vyjadriť? Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som rád povedal pár slov. FTA je dlhodobý záväzok, čiže dohoda o voľnom obchode je dlhodobý záväzok, takže je pravda, že po jednom roku vyjednávaní tie veci vyzerajú dobre, pozitívne. Musíme sa však pozrieť na to, aj keď budú dopady takéto dohody. Ja v tejto chvíli môžem iba porovnať eh, s, s tým, čo sa deje v rámci našich spolupráce s Južnou Kóreou. Snažili ste sa robiť, čo sa dalo e, v prípade nastavenia do, e, prílohy, ktoré, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá. V tejto chvíli sú tu bestarifné zóny a ďalšie nové vznikajú. Čiže v tejto chvíli riešime podobný typ prílohy s Japonskom a ja by som navrhol, aby sme sa naozaj vynasnažili a dospeli k situácii, kedy každodenne budeme konfrontovaní s tým, ako riešiť situáciu v Koreji a teda toto by sme mali vzať do úvahy. A pán predseda, ja by som sa chcel opýtať, či naše exporty do Koreji ne, nerastú. To som si totiž to myslel. Uh, Áno, e, ak to, vo, vo, máme prav, je pravda je, že nám rastie trh, pokiaľ ide o vozidla, e, ktoré idú na, na nižší, teda sú efektívne, pokiaľ ide o, o pohon. Avšak toto bolo dosiahnuté ešte predtým, než sme uzavreli e, dohodu o voľnom obchode. Čiže tieto výsledky boli dosiahnuté už predtým. Áno, ale neviem, ako dlho bude trvať tento nárast. Z dlhodobého hľadiska máme prílohu týkajúcu sa e, vozidiel, či a v nej sú nejaké otvorené miesta. Musím povedať, že najmä naši nemeckí kolegovia e, majú veľmi dobrú pozíciu v Južnej Koreji a ja dúfam, že tá situácia takto ostane. Ale pravda je, že všetci ostatní trpia. Je to beztarifné hranice tam existujú, nové vznikajú a my vám samozrejme môžeme poslať ich zoznam. Pán predseda, nič nie je dokonalé, iste. Pani Travelio. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o nás, tak iste radi budeme spolupracovať s pánom Kasakom, pokiaľ ide o skupinu na monitorovanie postupu, ktorý sa doteraz podarilo dosiahnuť a rada by som poďakovala aj komisii za to, že nám poskytli prehľad o tom, aká je situácia a taktiež aké výzvy pred nami ešte stále sú. A rada by som zdôraznila našu trvalú podporu, keď sa pokúsime mm, poskytovať aj naše vstupy, aj hodnotenia e, pri tomto rokovacom procese. Ďakujem pekne, pán Kazak, vy ste stály raportér, takže nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, som veľmi rád, že tu e, predbehla táto výmena názorov. Samozrejme, vyplýva z toho, že veľmi, e, veľmi naozaj chceme vidieť, aký bude pokrok v týchto citlivých otázkach, o ktorých stále rokujeme s Japonskom. Boli by sme radi, aby tam došlo k väčšej miere pokroku, samozrejme. Je jasné, že sa nám nepodarí dosiahnuť všetko, čo chceme, ale dôležité je, aby sme mali uspokojivý výsledok. A dôležité je, aby komisia používala všetky prostriedky, ktoré môže, aby presvedčila Japonsko ešte pred piatým kolom rokovaní. Tak to by sme naozaj ocenili rátam s spoluprácou našich partnerov, zúčastnených strán, ktorí sú zastúpení v skupine pre monitoring. A samozrejme aj tu na pôde parlamentu budeme diskutovať o pokroku v rámci rokovaní a pred koncom mandátu e, vám poskytneme stanovisko. Ďakujem. A v apríli prebehne e, diskusia aj s komisárom náš, stály správodajca e, bude informovať o výsledkoch. A pokiaľ ide o komisiu, chcel by som vám povedať, že e, očakávame, že nám prinesiete predbežnú, nejakú predbežnú dohodu a výbornú dohodu. A teraz prejdeme prosím na bod 19, súčasný stav prebiehajúcich trojstranných rokovaní. Žiadny zo spravodajcov tu v tejto chvíli nie je, ale ja sa na tú tému môžem vyjadriť, pretože som sa na tých trialógoch zúčastnil, takže o nich niečo viem. Pokiaľ ide o nariadenie o finančnej zodpovednosti, test. tam je spravodajcom pán Pavel Zálesky. Ako viete, toto je nová e, politika investícií v Únii. Na nešťastie nemám dobré správy. Rád by som poprosil našich hostí, aby odišli z miestnosti, aby sa porozprávali vonku. Bottom Pictures of cards outside, please. Well, yes, there, there is no good news. Takže SDS, tam nemám dobré správy. Rozkol medzi parlamentom a radou je naozaj veľký. Od začiatku sa nič nezmenilo. Komisia vypracovala pracovný dokument, ktorý by podľa parlamentu mohol byť využité, mohli by na ňom pracovať, avšak rada má iný názor. A ja si myslím, že túto otázku sa nám nepodarí uzavrieť do konca nášho mandátu, čo je škoda, pretože budeme musieť povedať našim partnerom, s ktorými rokujeme, že vieme, kto bude nakoniec zodpovedný, avšak musíme hovoriť aj o možných škodách. Zjavné je, že rada náš názor nezdieľa. A je tu ešte jeden problém. Rada taktiež nezdiela stanovisko parlamentu a komisie, pokiaľ ide o kompetencie únie a členských štátov v oblasti investičnej politiky. Takže si inak vykladáme Lisabonskú zmluvu. Ja som to pochopil, ja to chápem tak, že toto vyriešia nakoniec až súdy. Riadenie bolo prijaté, to bol príjemný výsledok rokovaní s radou. Taktiež komisia bola veľmi nápomocná. Dnes ráno sme o tom hlasovali, to je veľmi dôležité nariadenie, niečo takéto nám chýbalo. Bez tohto nariadenia e, e, Únia musela riešiť ad hoc e, riešenia prípade opatrení, keď išlo o porušenie našich obchodných práv v rámci VTO. Takže to je dobrá správa. Pokiaľ ide o import ríže pochádzajúce z Bangladešu, tam sa nám tiež podľa dospieť k dohode. To bol naozaj obmedzený rozsah a Podarilo sa nám prijať niekoľko pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa vecnej stránky nariadenia. Ide tu o ten rozpor medzi vykonávacími aktami a delegovanými aktami. A myslím, že zatiaľ sme sa nedohodli. a nedostali sme, nedospeli sme k dobrej filozofii v tomto. Máme správu, ktorá by sa mala stať našou Bibliou, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované akty. Ale zdá sa, že nie všetci naši kolegovia v iných výboroch si uvedomujú potrebu jasných kritérií tejto súvislosti. A samozrejme rada využíva túto situáciu a tlačí veci svoj, v svoj prospech, samozrejme. Pretože chce mať skôr vykonávacie akty a nie delegované akcie, e, akty. A jednoducho chce len posilniť svoje postavenie, takže je to skutočný boj, pretože e, e, Rada chce ako svoju stratégiu znovu získať niektoré právomoci, ktoré stratila Lisabonskou zmluvou. Myslím si, že je to dosť nebezpečné a parlament si jednoducho nemôže dovoliť stratiť tieto veci. Áno, včera sme znovu prišli k záveru, že e, Ide tu o delegované akty, implementované, e, implemento, vykonávacie akty a tak ďalej a tak ďalej. A máme vyvážený kompromis, ale sú tu určité straty ktoré by som nechcel mať, ale rokovania sú, čo sú. Takže Nebol som na všetkých triologoch, ale roko- zodpovednosť za rokovania je tam e, pri spravodajcovi počas týchto rokovaní. Máte k tomu nejaké pripomienky? Ďakujem, pán predseda. Tento týždeň sme mali už 9. stretnutie monitorovacej skupiny a požiadali sme o briefing DG Trade, aby sme mohli otvoriť takéto rokovania. Zdôraznilo sa, že hlavným záujmom EÚ je udržať líniu prepojenia obchodu s prístupom na čínsky trh. Bol tu určitý záujem čínskej strany toto riešiť a Číňania majú tiež teraz vyššie očakávania voči EÚ na odpovedanie otázok. Takže myslím si, že by sme to mali chápať tak, že je to dôležitá vec a Mali sme širšiu diskusiu o očakávaniach, o politickom rámci a potom sa tu zdôraznila e, tretie plénum ústredného výboru a taktiež sa povedalo, že majú záujem o zvýšenie spolupráce s EÚ a chcú zvyšiť reformy, ktoré by mali umožniť, aby sa Číňania stali našim možným partnerom pri globálnych obchodovacích právomociach. A teda je tu také chápanie, že bilaterálna zmluva z EÚ umožní Číne byť potenciálnym partnerom aj ďalších krajín pri e, viacstranom obchodnom systéme. Toľko v skratke a ak máte samozrejme záujem o ďalšie informácie, dá sa k tomu dostať o politických skupinách. Áno, sú to veľmi dôležité rokovania. Je to prvá takáto dohoda, o ktorej rokujeme, po druhé rokujeme o tom s Čínou a hovoríme o prístupe Číny k zahraničným investíciám v Únii. Zoberme si Grecko alebo Portugalsko a, na, a ide aj o náš prístup na čínsky trh, takže buďme tu na veľmi pozorní pri týchto rokovaniach. Kolumbia a Peru pán, tu nie je, ďalší tu tiež nie je, Žorž. Mercosur. Kolumbia a Peru mali sme stretnutie monitorovacej skupiny so zástupcami Kolumbie a Peru s veľvyslancami, pán Rokiriu a pán Bera. Tiež ide o dohodu k voľnému obchodu. Môžem povedať, že táto dohoda je taká, že keď sa parlament rozhodne, že bude od partnerov požadovať plán, najmä k otázkam pracovného práva, skôr než môžeme schváliť takúto dohodu. Takže my musíme moni- nielen monitorovať takúto dohodu, ale aj ten plán, ktorý sme e, prijali. A ide o úradný doklad prijatý e, oboma krajinami a je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby to nebol len kus papiera, aby išlo o záväzky, ktoré sa aj nakoniec splnia. Preto si myslím, že naša delegácia e, do Kolumbie a Peru je veľmi dôležitá. Ekvador tento týždeň sme mali stretnutie monitorovacej skupiny. Di, mali sme debriefing uh, e, DG Trade o tom, že o čom sú tieto rokovania. Nie sú to komplexné rokovania, ale je to prijatie určitých kapitol viacstranných obchádnych dohôd vyjednaných s Kolumbiou a z Peru a sú tam ďalšie možné krajiny. Ekvador sa v decembri rozhodol, že dojde k obnove rokovaní. Prvé kolo bolo v januári a mali sme štyri pracovné skupiny o prístupe na trh službách, verejného obstarávania a geografických indikátoroch, široká výmena názorov a samozrejme, že sme požiadali aj o ďalšie vysvetlenia ďalších aspektov a dopadov. A hovoríme o tom preto, že tu máme otázky vývozu a dovozu Museli sme sa pýtať, aký priemyselný odbor, odvetvie, aké výrobky sa majú naozaj vymieňať. Takže predpokladám, že po tejto výmene názorov sme povedali, že ako náhle to budeme možné, budeme vedieť o druhom kole, ktoré zatiaľ ešte nie je, podľa dátumu stanovené, aby sme dokázali zvolať ďalšie kolo monitorovacej skupiny alebo dať odporúčania novému parlamentu, ako má pokračovať e, v svojej činnosti a v otázkach, ktoré sú dôležité. Tak ako bude to samostatná dohoda o voľnom obchode alebo Snažíme sa ich presvedčiť, aby to bolo Kolumbia, Peru. Komisia bola jasná. Ekvádor sa musí pripojiť k existujúcej zmluve. A ja podporujem komisiu, čo samozrejme znamená, že tie rokovania nebudú veľmi jasné, pretože sú tie dôvody, z ktorých odišli v roku 2009 a tie zostali a sociálno-ekonomická realita v Ekvádore určuje taký rámec obmedzenia, manevrovací priestor. Takže ja by som povedal ako spravodajca k týmto obchodným vzťahom, že Európska únia by sa mala veľmi opatrne pozerať na to, čo žiadame a čo ponúkame a kde môžeme byť čo najviac prúžni. Ďakujem veľmi pekne, Mut. Ďalej Merkosur. Jož Kutaš. Nejaké pozitívne správy? Veľmi stručne. Ja nemôžem povedať, či dobré alebo zlé správy. Chceli sme mať túto monitorovaciu skupinu, lebo sme očakávali takúto výmenu medzi Mercosurom a EÚ už v decembri, ale žiaľ sa to nepodarilo. A podľa posledných správ, pretože včera a dnes sa členovia Mercosuru stretávajú v Karakase, tak sa rozhodli, že prídu a že prezentujú výmenu e, ponúk v marci, nevieme presne kedy. Ďalej, nadchádzajúce predsedníctvo Mercosuru by malo byť Argentína, ale Argentína má teraz veľký problém pri tejto výmene e, ponúk, ale ja dúfam, že sa nám to podarí a s pánom Jorgensenom sme sa dohodli, že EÚ je pripravená vymeniť ponuky a dúfame, že budeme mať na to partnerov. A uvidíme, či sa to stane v marci alebo nie. Ďalšia dôležitá informácia. Tento mesiac bude aj summit medzi EÚ a Brazíliou, kde by mohlo dojsť k určitým diskusiám v tomto duchu Brazília, Paraguaj by mohli chcieť ísť sami? Je tu takáto možnosť? Komisia povedala, že to očakávajú, ak sa Argentina nepridá. Thailand, Tajsko, David Martin. Mali sme stretnutie, ale spravodajca tu dnes nemôže byť, takže ako nám v jeho mene komisia nás informovala o tom, ako viete, situácia v Tajsku je veľmi náročná momentálne a hlavný vyjednávač Tajska tu nemôže byť kvôli tejto situácii. A môžeme riešiť také veci, ako sú pravidla o pôvode a podobne. Potom sú tu také otázky, ktoré sú sporné, ako farmaceutika alebo lieky. O tom sa nehovorilo. Potom sme očakáva sa štvrté kolo, ale dátum ešte nebol určený. Je to veľmi dôležité aj pre Thajsko, pretože ich výhody uplynú v roku 2015 a je v ich záujme, aby sme mali rýchle tempo rokovania. Naša druhá časť monitorovania sa zaoberala otázkou patentov, patentovej ochrany v oblasti farmaceutiky. A videli sme, že to bude veľmi ťažké nájsť ten správny vzorec, tak aby náš farmaceutický priemysel bol presvedčený, že má e, správnu návratnosť svojich investícií. Áno, Tajsko hovorí predseda aj na zložitej situácii. E, Spojené kráľovstvo, e, Spojené štáty. Pokiaľ by ste mali veľa stretnutí v decembri, v januári, s vtedajší predstaviteľkou Miriam Sapiro. ktorá zodpovedala za európske otázky veľa rokov. Bola to osoba, ktorá sa vyznala v situácii a veľmi e, odhodlaná pracovať na e, tejto problematike. Mali sme veľmi zaujímavú výmenu názorov, ale teraz sme mali stretnutie na vysokej úrovni medzi Fromanom a Geduchom, takže been doing and to set uh, some sort of calendar so that negotiation... Ale politici musia ešte toho veľa spraviť, aby sa rokovania rozbehli. Takže mm, snažíme sa o to, ponuky sú pripravené, e, ponuky k tovarom, ako aj k roz, rôznym právnym prekážkam medzi, pre služby a tovar. Počkáme si na komunike komisára de Guchta z jeho návštevy vo Washingtone. A uvidíme, ako sa veci pohli. Ja som optimista. A záverom môže byť, a malo by dojsť k posilneniu mandátu ako viete, komisia sa rozhodla začať konzultácie k časti investičnej kapitoly, kde sa hovorí o paralelných mechanizmoch ochrany investícií, kde by malo byť riešenie sporov skôr arbitrážou a nie súdmi. konzultácie budú prebiehať a sú vynikajúcou príležitosťou pre členské štáty, ako po, aby povedali inštitúciám, to je komisii, rade a nám v parlamente, aké je ich stanovisko k týmto dohodám. Vietnam. Nie je tu spravodajca. Stretnutie bolo 29. januára a bola tam výmena názorov k šiestému kolu rokovaní a príprava siedmého kola. Podľa toho, čo ja viem, tak vedci pokračujú dobrou rýchlosťou, dobrým tempom takže by sa pravdepodobne mohli dokončiť ešte pred lehotou. Teraz Magreb, Marian, slovo, dávam ti slovo. Ďakujem, pán predseda. Všetko je v poriadku. Podarí sa, darí sa nám finalizovať dohodu o voľnom obchode. Budeme mať štvrté sedenie tento rok. Trikrát sa stretla naša dozorná skupina, raz aj s pomocou Martin sme robili krajiny Mašreku a Magrebu. Naposledy sme sa stretli v decembri a tá schôdza sa týkala takmer výlučne e, nastaveniu polnohospodárskej dohody a otázky geografických oblasti. Všetko ide dobre, vydali sme, publikovali sme zoznam. Pokiaľ ide o geografické indikácie, tak máme 16 vín z Maroka, tak keď si to porovnáme s počtom vín v Európskej únii, tak to nie je nejaká žiadna hrozba. Takže naozaj to ide dobre. Zaznela tu jedna otázka, ktorú sme riešili otázka našich marockých priateľov, ktorá si zaslúži pozornosť. Maroko by chcelo, aby sa v Európskej únii zaznamenali tieto geografické označenia a tým pádom oni chcú benefitovať z tých označení, z geografického označenia. Myslím si, že by sme sa nad týmto mali pozastaviť a zamyslieť nad tým, či by sme mohli byť otvorení takémuto návrhu. Myslím si, že to každopádne si zaslúži našu pozornosť. Predseda, komisia už zareagovala na tento návrh zo strany Maroka. Rečnička komisia to neodmietla. Požiadali sme ich, aby sa nad tým pozastavili. Nemám, e, odkedy sme im toto predostreli, nemáme na tú tému žiadne novinky. A potom ešte jeden bod, ktorý je vždy citliví, ale my e, v tejto oblasti problém nemáme. Je to otázka západnej Sahary, pretože tie geografické označenia sa týkajú mm, územia. V tejto chvíli nie je žiadne oficiálne geografické označenie západnej Sahary. Takže v princípe ide všetko e, dobre, aj pokiaľ ide o otázku dohôd o voľnom obchode, aj pokiaľ ide o otázku geografického značenia. Uh, uh, Kolegovia, táto boli informácie o všetkých poradách, ktoré prebehli od posledného stretnutia. Pokryli sme všetky skupiny. Myslím si, že to bolo veľmi dobre mať takéto monitorovacie skupiny. Veľmi dobre. Chcem sa poďakovať spravodajcom. Naozaj boli hnacou silou týchto monitorovacích skupín, skupín a získali informácie, ktoré by sme inak nemali, pretože jednoducho e, iný spôsob práce by nám neumožnil sledovať tento široký záber. Takže chcem sa poďakovať aj si ktorá sleduje veľmi ambicioznú obchodnú politiku, ale veci dobre pokračujú a to sú dobre správy pre EÚ. Ak by bolo všetko také ako v Tripolise, tak by bolo všetko veľa lepšie, ako je tomu v reáli. Nemáme už žiadne body na programe. Ďalšie schôdza bude 19. a 20. marca.